Okay. A kolejny punkt porządku obrad. Takže dalszy bod programu. To je mój obľúbený bod. Są to ustne otázky komisie obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce. Takže poprosím teraz autora, autorku správy pani Lindu McEwen, Niekde 5 minút. Um, th- Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán komisár Stylianidis, eh, rada, kolegovia, my sme tu, ten, urobíme tú nočnú službu, ale musíme diskutovať eh, dôležitú vec a určite všetci súhlasíte. Chceli sme eh, mať dnes večer túto rozpravu, pretože sme chceli vidieť reálny záväzok zo strany komisie a členských štátov, aby posilnili úsilia, teraz dosiahli zmenu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a posledné postavenia žien. Chceme, aby aktivity v oblasti rodovej rovnosti boli brané vážne, aby to neboli len prázdne vyjadrenia zo strany inštitúcií. Potrebujeme postupnú zmenu, pretože vlastné posúdenie komisie, pokiaľ ide o ten posledný program, uvádza, a tu na citujem, tie výsledky boli veľmi rozdrobené, roztrúsené a slabo zdokumentované. A takisto tu bolo len málo. No, bolo to len, bol to výsledok práce niektorých zaangažovaných jednotlivcov a nebola to reakcia celej inštitúcie, takže potrebujeme zmenu, ale obávam sa, že že pripomienky bude musieť začať v negatívnom zmysle. Náš návrh uznesenia vyzval komisiu, aby vypracovala nový akčný plán pre rodovú rovnosť vo forme oznámenia, tak aby vyslala silný politický signál o potrebe takejto postupnej krokovej zmeny. E, také posolstvo, že na otázkach rodových záleží a že tieto veci by mali byť e, prioritné, pokiaľ ide o agendu. Takisto sme e, vyzvali na potrebu, potrebu oznámenia, pretože sme počuli klebety, ktoré sa ukázali ako pravdivé, že potrebovala každopádne komisia vypracovať takýto dokument ako dokument pre zamestnancov, staff working dokument, aby to nebolo vo forme oznámenia, tak ako to bolo predtým zamýšľané a naozaj po hlasovaní na výbore komisia si zvolila práve takúto formu dokumentu, pracovného dokumenta. Ja som sa rozprával s komisiou, počula som eh, ich argumenty, nechcú byť vnímaní ako chrliaci dokumenty jeden za druhým. A niektorí hovoria o tom, že eh, zbytočne sa hašteríme, pokiaľ ide o E, ten dokument, aký to má byť, ale keď sa opäť pozrieme na hodnotenie, posúdenie toho posledného programu, tak myslím, že budete vidieť, prečo sa musíme ubezpečiť, že ten dokument bude vnímaný vážne. Pretože hodnotenie hovorí, že E, stimuli motivovať e, zamestnancov komisia, takisto v rámci služby pre vonkajšiu činnosť, či už v Bruseli alebo v iných delegácií, tak, aby vnímali otázky rodovej rovnosti a postavenia práva žien, to, alebo postavenia žien, to tam chýbalo. Keby sme to mali vo forme oznámenia, tak by to bolo schválené celým kolegiom komisárov a bolo by to vyslalo silné posolstvo na naše delegácie zo strany veľvyslancov, že to je politika komisia, že to nie je len vo forme pracovného dokumentu komisie. Tým, že sme spravili takýto downgrade eh, toho akčného plánu pre rodové otázky, to nebol najmúdrejší krok, ako začať diskusiu v rámci komisie, pokiaľ ide o zefektívnenie práce. Ale myslím si, že sme tam, kde sme a komisár Timmermans nás ubezpečil, že je feministom a že má, je plne angažovaný, pokiaľ ide o tento rámec. A ja viem, že vy, pán komisár Stylenidis, ako aj predsedníctvo rady, aj všetci, celá, celá rada vlastne je silne zaangažovaná v týchto veciach. Pokiaľ ide o podrobnosti názov uznesenia, čo chceme teraz, konkrétne politiky, ktoré sa viažú k konkrétnym finančným zdrojom, chceme aby rodová rovnosť bola kľúčovou záležitosťou, pokiaľ ide o delegácie E, pričom zdôrazňujeme monitorovanie a posudzovanie. Chceme byť súčasťou dialogov v oblasti ľudských práv s tretími krajinami. Chceme aktivity v oblasti programovania, vzdelávania, pokiaľ ide o násilné páchané na ženách a dievčatách, ukončenie diskriminačných postupov, rovnaké rovnaké odmeňovanie, rovnaká práca, chceme otázky práce, teda zdravia a starostlivosti zdravotnej. A takisto chceme riešiť aj otázky reprodukčného zdravia. Pán komisár od vás by som chcela počuť, ako budú etablované tie plány financovania, ako my budeme zabezpečovať follow-up eh, tohto akčného plánu. A nakoniec musíme vidieť túto diskusiu aj v kontexte širšej práce, ktorá sa týka cieľov udržateľného rozvoja. Boli zadefinované v New Yorku nedávno a piatý cieľ sa týka práve eh, posilnenia postavenia žien, dievčat, a tých cieľov a tie ciele boli zadefinované a musíme ich pretaviť do konkrétnych vecí. Aj tu mnohí ľudia hovoria, že potrebujeme nejaké ukazovatele, že potrebujeme e, nejakú evolúciu vo forme údajov, potrebujeme agregované údaje. Ak e, nebudeme sledovať aj dievčatá, e, mladé ženy, nebudeme vedieť, čo sa s nimi deje a zmeniť ich životy nakoniec. A skutočným testom našej práce bude to, že či skutočne vnímajú ženy a dievčatá v rozvojom svete nejakú tú, túto zmenu. My sme prislúbili v New Yorku, že nikoho nenecháme na holička a teraz máme možnosť to spraviť aj v rámci tohto akčného plánu pre rodové otázky. E, ďakujem veľmi pekne. Pani spravodajkyňa. Pán Nikola Šmit, pán minister, nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, vážené poslanky, vážení poslanci, Pani spravedokyňa, chcem vám zablahoželať. A ja som feminista. Mal som možnosť v predchádzajúcom živote sa starať o spoluprácu v tejto oblasti a totálne som sa roz, e, presvedčil o tom, že rozvoj prechádza ženami, ich rozvojom a integráciou žien do hospodárskeho života. Myslím si, že e, budúcnosť rozvoja sú ženy. Rovnosť medzi mužmi a ženami je jadrom európskych hodnot. Je to integrovaná súčasť právneho rámca EÚ. EÚ a jej členské štáty sú jednými z hlavných aktérov v oblasti ochrany práv žien, ktoré obhajujú aj v rámci svojich e, vzťahov, e, vonkajších vzťahov. Rok 2015 je veľmi dôležitý rok, pretože vtedy došlo k prijatiu programu pre rozvoj a vývoj na, na nadchádzajúce obdobie, ale taktiež je to 15. výročie e, dohovoru OSN o ženách a je to 20. výročie prijatia vyhlásenia akčného programu PGA. V tomto kontexte Únia a jej členské štáty naďalej prehlbujú svoje snahy téme, ktorá je pre nich prioritná. Počas druhého semestra luxemburské predsedníctvo e, pokračuje v prácach, ktoré sa v poslednej dobe odvádzali na rade v oblasti rodovej rovnosti a vývoja. A opierame sa o závery, ktoré e, rada prijala v maji o rovnosti medzi mužmi a ženami v, rozvojovom rámci. Predsedníctvo dohľade na to, aby otázky rodovej rovnosti boli neustále v jadre priorit EÚ a jej členských štátov či už v rámci EÚ alebo v rámci jej zahraničnej politiky. Pokiaľ ide o radu, tak v tejto chvíli spolupracujeme s členskými štátmi, e, s komisiou a s ESVČ na uplatnení nového akčného plánu pre rovnosť medzi ženami a mužmi a pre emancipáciu žien na svetovom meritku došlo k zásadným pokrokom, postupom v oblasti rovnosti medzi pohľaviami a v oblasti emancipácie dievčat a žien. Prístup dievčat k základnému vzdelaniu sa významne za posledné roky zlepšil. A hospodárske osamostatnenie žien taktiež postupuje. Oveľa viac žien má v dnešnej dobe prístup k zdravotnej starostlivosti, k antikoncepcii a úmrtnosť matiek pri porode zásadne klesla. Taktiež si však treba uvedomiť, že ten pokrok nie je až tak rýchly, ako by sme chceli a že e, je veľmi nerovnomerný v závislosti od krajín či regiónov, alebo dokonca aj v jednej krajine v jednotlivých jej oblastiach. Každodenne na svete sa pokúšame propagovať práva žien a mladých dievčat, či už ide o právo na vzdelanie nižšie, pracovné, platobné ohodnotenie, násilie v domácnosti, sexuálne zneužívanie a využívanie e, a mnoho ďalších príkladov, ktoré nám pripomínajú, nakoľko je dôležité, aby Európska únia e, eh, nepovolovala v týchto snahách, naopak mala by ich ešte viac posilniť. Chceli by sme, aby nový akčný plán, ktorý bol nedávno komisiou predstavený, predstavoval účinný nástroj na propagáciu e, práv žien a mladých dievčat. Mal by umožniť významné zlepšenie situácie e, žien a e, mladých dievčat, ktoré ešte dnes stále trpia diskrimináciou. Veľmi vítame nové ustanovenia akčného plánu, ktoré by malo byť spoločnou činnosťou viacerých inštitúcií EÚ. Nový e, prístup sa uvádza v dokumente, ktorý vyzýva delegácie EÚ, aby integrovali rodovú rovnosť automatickým e, prierezovým spôsobom vo všetkých sektoroch. V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch budeme naďalej aktívne pracovať na rade e, na tomto dokumente bod e, rod, rodová rovnosť a vývoj bude e, na programe e, schôdze pre zahraničné veci, kde budú ministri pre rozvoj 26. oktobra. Táto rada príjme závery a nový akčný plán v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi. Dámy a páni, vážne poslanky, vážni poslanci, Európska únia a jej členské štáty musia stále e, byť na čele boja v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a ja vás chcem ubezpečiť, že predsedníctvo e, v tejto oblasti vyvinie maximálnu možnú snahu. Ďakujem pekne, pán minister, za Európsku komisiu, pán Stylianides. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, poslanky poslankyne, poslanci. Som tu v mene drahého kolegu Nemena Mimicu a vážená Linda McKeven. Ja dúfam, že naplním e, vaše obavy, keď budem teraz prezentovať e, stanovisko komisie keď čelíme tomu omeškaniu, pokiaľ ide o dosahovanie otázok, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti po celom svete, Európska únia chce poskytovať konkrétne, vysoko, výrazne cieľené aktivity, pokiaľ ide o aj zvýšené financovanie, expertízu e, v oblasti rodových otázok v rámci všetkých svojich e, externých vonkajších politík, vrátane medzinárodnej spolupráce a rozvoja. My potvrdzujeme takýto úmysel v nedávnom procese schváľovania nových cieľov udržateľného rozvoja. To je presne to, čo útvary komisie, ako aj služba pre vonkajšiu činnosť e, mali na mysli, keď predkladali nový rámec aktivít v oblasti rodovej rovnosti a v oblasti posilnenia postavenia žien pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy EÚ na obdobie 2016 až 2020. Keď sa pozrieme na ten rozsah a na tú podstatu, tak v skutku ide o ambicioznejší, robustnejší a viac na výsledky orientovaný násled, následník, alebo teda následovateľ e, toho predchádzajúceho programu alebo predchádzajúcej politiky, ktorá za chvíľu vyprší je to evidentné aj z pohľadu tematického a geografického pokrytia. Bude sa to uplatňovať na všetky vonkajšie politiky EÚ. Vrátanie humanitárnej pomoci a vrátanie aj obchodu, e, bude sa to vzťahovať na všetky e, krajiny, e, ktoré sa nachádzajú v núdzových situáciách a takisto sa to bude sústrediť na oblasti také transformácie pre ženy a pre dievčatá, tak aby sme e, odstránili akékoľvek formy násilia alebo diskriminácie, aby sme im teda poskytli rovnaký prístup k prírodným a hospodárskym zdrojom a aby sme ich posilnili tak e, spoločensky ako aj ekonomicky. Dovolte mi zdôrazniť nasledovné. Miera ambície a toho, toho angažovanosti tohto nového rámca nebola ovplyvnená formátom, ktorým je vlastne spoločný pracovný dokument, Joint Staff Working Document. Je to pozit- tá pozitívna kroková zmena zabezpečí, že útvary komisie a Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú spolu, účinne spolupracovať súľad, e, súľadeným spôsobom a strategicky, tak aby sa ubezpečili, že naplňovanie práv žien a dievčat budú hľadateľnou skutočnosťou Očakávame, že členské štáty EÚ podporia čoskoro náš e, prístup relevantnými závermi rady. Tým, že sa to stane široká uplatniteľné a bude to aj koordinovaná potom snaha na úrovni EÚ. Samozrejme, chcel by som vyzvať Európsky parlament, aby sa takisto pridal k tejto kolektívnej snahe, tak aby sme mohli maximalizovať naše dopady a výsledky v teréne som presvedčený, že tá zmena musí začať vnútra, z domu. E, musíme zmeniť inštitucionálnu kultúru, vrátane zaangažovaného líderstva v rámci všetkých e, európskych inštitúcií a členských štátov. To je kľúčové na to, aby sme zabezpečili e, efektívnejšie naplňanie výsledkov, ktoré citlivo vnímajú otázky rodové patričné financie do otázky ľudských zdrojov a do expertízy v oblasti rodovej rovnosti, tie budú určite poskytnuté. E, napríklad špecifická podpora bude poskytnutá zamestnancom v rámci delegácií EÚ a v rámci teda ústredia prostredníctvom helpdesku a prostredníctvom e, cieľeného cieľnej školení. E, tá, ten záväzok komisie sa dá aj kvantifikovať. Nástroj rozvoja spolupráci rozvoja Ermat už v tejto chvíli predpokladá si 100 miliónov eur na opatrenia, ktoré pokrývajú rodovú rovnosť. Oveľa viac bude vynaložené ešte na programy, ktoré riešia iné odvetvia a priority, ako je polnospodárstvo, energetika, spravodlivosť a migrácia, ale pritom zohľadňujú vždy výhľady žien a dievčat. Takisto je nevyhnutné mať e, silnejšiu, lepšiu štruktúru monitorovania, ktorá musí byť e, zavedená na úrovni všetkých aktérov a aktérov, ktorí sú zodpovední za implementáciu výsledkov. Dovolte mi záverom zopakovať a potvrdiť e, našu plnú angažovanosť, pokiaľ ide o účinné, účinnú implementáciu takéhoto rámca rodovej rovnosti a tiež zabezpečíme realizáciu nevyhnutných zmien. Dúfame, že nás parlament tejto snahe podporí. Ja sám som si istý, že parlament podporí túto iniciatívu komisie v týchto intenciách. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár a teraz e, predstaviteľ jednotlivých politických skupín. Ako prvý v mene EPP pán Davorivo Štýr. Minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať Linde McEwen, spravodajkyni, pogratulovať jej a pokiaľ ide to uznesenie, ktoré sa týka akčného plánu EU, tak chcel by som ho privítať a v tej forme, ako sme to schválili na úrovni výboru DV. Len niekoľko čísel, prečo je táto otázka tak dôležitá a prečo skutočne stojí za to e, dostať oznámenie komisie v tejto veci. Každoročne 14 miliónov dievčat 40 miliónov dievčat um, je im donútené, sú donútené vstúpiť do manželstva, 60 miliónov nechodí do školy. E, je tam ešte mnoho krajín, ktoré majú diskriminačné postupy a ktoré znemožňujú ženám zúčastňovať sa na spoločenskom živote, na hospodárskom živote. V niektorých e, krajinách e, dievčatá sa nerodia, pretože dochádza k potratom kvôli tomu, že sa dozvedia, že čakajú dievča naozaj dáva zmysel viac investovať do žien v v priemere ženy investujú 90 svojich príjmov do rodiny a do blízkej komunity alebo spoločenstva v porovnaní s e, asi 50 na rovni mužov. Keby len 10 žien by išlo viac, e, o 10 žien viac by išlo do škôl, tak by sa zvýšilo HD, vyšlo HDP o 3 Tu ide o udržateľný rozvoj a ide o úlohu žien a posilnenie ich pozície. Preto sme my minulý rok v rámci nášho uznesenia veľmi jasne povedali, že ženy nemajú byť len e, rovnako postavené, ale že zohrávajú zároveň centrálnu úlohu v rámci tohto nového rozvojového programu. Ďakujem pekne. E, v mene SAD pán Doru Klaudian Frunzuliča. Tri minúty. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, Dámy a páni, vzhľadom na dôležitosť eh, posunenia postavenia žien, to nie je len ako otázka samostatná, ktorá sa týka ľudských práv, ale ako nejaký istý predpoklad dosiahnutia eh, cieľov udržateľnosti po roku 2015. Ja verím, že preskúmanie v strede obdobia v roku 2017, pokiaľ ide o tento nástroj rozvojovej pomoci, tak to eh, poskytuje dobrú príležitosť na posúdenie tých, tej funkčnosti týchto programov, pokiaľ ide o ženy a dievčatá a pristúpeniu k nevyhnutným realokáciám, ak to bude nevyhnutné. Dva z mileniových cieľov sa týkajú konkrétne práv žien. Ide o podporu rodovej rovnosti a o posilnenie postavenia žien, zlepšenia zdravia v materstve a tieto veci bohužiaľ zostávajú len prísľubom alebo len takým nenaplneným prísľubom. Okrem toho, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a posledné postavenie žien, bolo to veľmi pomalé a v mnohých krajinách sa to nepohlo. Pokiaľ ide o závery e, z tohto akčného plánu na obdobie 2010-2015, tam je jasne identifikovaná potreba zmeny, pokiaľ ide o e, rovnosť e, a posilnenie postavenia žien. A potrebujeme opätovné prísľub a angažovanosť zo strany ESVČ a takisto zo strany komisie, aby sa zlepšili výkonové parametre e, v teréne. A preto ja silne podporujem ten cieľ, aby sme e, zaviedli opatrenia, ktoré posilnia líderstvo a účasť žien a takisto organizácií žien, e, pokiaľ ide o súkromné ako aj verejné sféry, boj proti násilu na ženách, riešenie nerovnosti odmeňovania a zabezpečenie kariérneho postupu žien na tie najvyššie priečky, to musí byť jedna z našich priorít do budúcnosti. Musíme sa viac snažiť, pokiaľ ide o prevenciu diskriminácie proti ženám na základe či už manželstva alebo materstva a musíme zabezpečiť účinné právo pracovať, vzdelávať sa a byť e, oslobodený e, od akékoľvek nátlaku. Nový plán sa sústreduje na mnohé aspekty vonkajšej pomoci EÚ, humanitárnej pomoci, obchodu, e, vonkajších záležitostí, migrácie a azylovej politiky v súlade eh, s koherentnosťou politiky, eh, s koherentnosťou politi- eh, princípov rozvojovej politiky a malo by to platiť vo všetkých krajinách. Ten, tá, tá podstatná vec, aby sme spolupracovali aj s vládami tretími, kraj, krajín, a riešili hlavne e, tie krajiny, kde používajú na, e, znásilnenie ako prostriedok vojny, aby sme to ukončili také, takúto prax, aby sme tých páchateľov postavili pred spravodlivosť a aby sme potom pracovali aj s tými žen, ženami, ktoré prežili, aby sme vytvárali centra, ktoré im pomôžu opäť fungovať. Len takýmto spôsobom dokážeme to dostať do kultúry a súčasťou spoločenských hodnot to spraviť a tak dokážeme

Patrice Bečera a Bastereča. Dve minúty, nech sa páči. Señor presidente, señor Smith, señor Stylian. Ďakujem, pán predseda, pán Schmidt, pán Stylianides. Blahoželám pani McGavin e, udržateľné e, rozvojové ciele a číslo 5 a 23 zabezpečuje e, alebo podporuje rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami a rovnoprávne postavenie muž, žien a dievčat a rodová rovnosť to nie je len základné právo, to je aj základná potreba, aby sme dosiahli taký svet, aký potrebujeme. E, rovnoprávny svet prosperitu a k tomu sa pripojil e, mnoho e, krajín, však e, toto je naozaj veľmi dôležité a musí sa to stať skutočnou referenčnou hodnotou na, európskej, na pôde Európskej únie. Treba odstraňovať akékoľvek násilie voči ženám a dievčatám. To je kľúčom. Dnes jedna z troch žien vo svete, vrátane Európy, trpí násilím sexuálnym, fyzickým alebo psychologickým predovšetkým. A e, to je aj e, to, prečo chceme zlepšiť práva žien a e, dievčat a preto chceme, aby e, komisia ratifikovala istambulský dohovor. E, chceme zabezpečiť e, aj náležité vzdelávanie. Toto je naozaj dôležité, pretože to vráti dievčatá a ženy tam, kde patria do centra udržateľného rozvoja. Potrebujeme prispievať do Globálneho fondu pre vzdelávanie, ktorý a takisto prispieva k dosiahnutiu cieľa 4 a to je um, vzdelávanie, ktoré zabezpečí rovnosť príležitostí pre všetkých e, zabezpečiť e, stredoškolské vzdelávanie pre dievčatá a ženy vo svete e, môže prispieť k zmene, ktorú potrebujeme. V mm, skupiny, v mene skupiny GUE NGL uh, Sanchez Caldente. Ďakujem, pán predseda. Rodová rovnosť je ľudské právo, je to jeden zo základných princípov EÚ, ale platy žien sú priemerne o 30 nižšie, majú ťaž, väčšie ťažkosti nájsť si e, prácu. Jedna zo e, štyroch žien trpí e, a zažila násilie od partnera. Teda ženy nemajú rovnaké, si neužívajú v praxi a v živote rovnaké práva ako muži. Je tu stále nedostatok politických krokov, takže tento akčný plán, o ktorom budeme zajtra hlasovať, musí byť efektívny a uplatnený v praxi a práve preto ho potrebujeme. Treba sa sústrediť na posilnenie postavenia e, žien, to je kľúčom. Musíme bojovať e, proti bariéram, sociálnym aj ekonomickým bariéram. Treba odstraňovať e, chudobu treba podporovať e, ženy e, vo všetkých sférach života. Musíme zabezpečiť prístup e, k potratom. Potraty sú veľmi dôležité v rámci sexuálnych a sociálnych práv. A bez týchto ustanovení budeme mať stále bariéry e, pre rozvoj žien a stále budú občian, občanmi druhej triedy. Ďakujem v mene skupiny zelených. chodí e, Sebastian. Ďakujem, pán predseda. Je to smutné, že táto sála je taká prázdna a videl som to už aj pri iných príležitostiach, keď sme hovorili o rodových otázkach. Vždy sa to dostane nakoniec nášho programu a je to skutočne smutné, pretože je to kľúčová záležitosť, je to naliehavá záležitosť. Musíme odstraňovať diskrimináciu, ktorú zažívajú ženy na celom svete. A to nie sú prázdne slova rodová rovnosť musí byť súčasťou všetkých politík vo všetkých oblastiach. E, musíme e, zdôrazniť aj to, že tento text žiaľ ešte stále nie je oficiálnym oznámením komisie a neobsahuje ani kľúčové záväzky implementácie a bez toho tieto právne slova vlastne sa nedostanú do praxe. Takže je tu ešte veľa úloh, ale vítame to, čo je tu napísané, lenže potrebujeme vidieť väčší záväzok, aplikáciu, e, rozpočet e, a toto sa musí dostať do všetkých oblastí politiky. V mene e, skupiny ENF pani poslankyňa Milen Troščinsky. Máte 2,5 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Opäť tu je správa, ktorá likviduje e, novú možnosť žien o svoje práva. Vy tu hovoríte o násilí na ženách v rámci plánu na rok 2015, čo sú prioritné oblasti ako garancia integrity psychologickej a fyzickej v rozvíjajúcich sa krajinách, ale zabudete na to najdôležitejšie. Na svete je oveľa viac krajín, v ktorých trpia ženy takýmto násilím. Komu chcete vlastne túto správu adresovať? islamistická kultúra, ktorá sa rozširuje e, všade po svete aj v Európe. Je toho príkladom, poviem, budem citovať jedného imáma, ktorý, e, ktoré, ktorého citát bol vo viacerých e, novinách. Čiže pokiaľ žena vyjde bez cti, čiže bez šatky, tak sa nesmie čudovať, že muži ju budú zneužívať. Nedá sa to povedať jasnejšie. Vaša utopistická vôľa dosiahnuť rovnosť je úplne ďaleko od toho, čo prežívajú ženy, kde sa dajú ženy kúpiť na trhu so, s otrokmi, či je tam násilie, tak to je každodenná situácia. Vidíme tu e, činnosti Boko Haramu či islamského štátu, čo sú teroristické organizácie, ktoré páchajú veľké násilie na ženách A monarchie Golfského zálivu a niektorí ďalší e, ľudia, ktorí túto činnosť podporujú, sú absolútne proti tomu, čo vy tu obhajujete v tejto správe. 700 žien e, viacerých náro- národností, ktoré sú zástupkami rôznych univerzít, mimovládnych organizácií, e, prišli hovoriť o tom, ako funguje život v ich krajinách, či už na súkromnej úrovni, či profesionálnej. A ženy z týchto krajín kde rozširuje hrozu islamistický terorizmus, hovorili o príšerných veciach, ktoré prežívajú, ako je napríklad znásilňovanie či e, také mrzačenie polovných orgánov, že už nikdy nemôžu rodiť. Myslím si, že by sme mali im pomáhať v ich krajinách alebo pomáhať ich vládám v boji proti terorizmu. Chcem povedať, že v tejto správe hovoríte o špecifických činnostiach, ktoré by mali posilniť práva sexuálnych menšín ako LGBTI. Rozvojajúce sa krajiny toto naozaj potrebujú a chcem sa opýtať, kam až chcete zajsť vo vašich e, imperialistických fantáziách. Ďakujem pani poslankyňa. Pani Gerling. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ja plne podporujem kroky na rovnoprávne postavenie e, žien a chcem podporiť e, výzvu pani McCaven, aby sa zvýšili aktivity a um, iniciatíva zo strany uh, komisie. Skupina ECR a konzervatívci uh, sú odhodlaní uh, postaviť ženy a dievčatá do centra diania. Majú totižto veľký dvo- dopad na rast a na dosiahnutie e, kritických e, miléniových cieľov. Vítame obnovenie tohto plánu, avšak mám isté výhrady. Nie som spokojná spokojná s tým, že sa tu kladie taký dôraz na informácie, metodiku. E, myslím si, že skôr treba venovať úsilie a peniaze skutočným e, aktivitám aby sme dosiahli skutočnú efektivitu pomoci, musíme sa e, sústrediť na výsledky a tu podporujem aj britskú vládu, ktorá chce uh, posilniť e, tému rodovej rovnosti vo všetkých politikách. Toto je najdôležitejší aspekt. Ďakujem. A teraz Katrin Berder z ALDE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Linda McKellen, za prácu, ktorú robíte. E, rodová rovnosť, e, rovnosť celkovo je e, ústredným bodom našich stratégií v rozvojových krajinách, najmä s ohľadom na rozvojové ciele. Ženy treba chrániť pred násilím a to musí byť súčasťou našej stratégie. Vieme, aké sú sexuálne praktiky a násilie eh, v tých regiónoch, kde sú vojnové konflikty, ale aj v eh, utečkaneckých táboroch. A je to žiaľ biologický fakt, že z týchto násilí eh, pochádzajú mnohé tehotenstvá a E, pokiaľ ide o ľudské práva, e, tu treba podporiť bezpečné potraty namiesto e, nejakých pokutných krokov a ženy majú právo rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach my musíme zabezpečiť, aby ženy mali e, prístup k sexuálnym a reprodukčným právam. Ak je to nevyhnutné, tak aj e, k potratu. E, treba podporiť ženy v konfliktných oblastiach aj tie ženy, ktoré utekajú z týchto konfliktných oblastí. Ďakujem. V mene GOE NGL Eleonora Forensa. Minúta. Nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda. E, pokiaľ ide o plnenie tých zmluv a pokiaľ ide o stratégie, ktoré, e, ktorý autorom je Európska únia, a pokiaľ ide o rozvoj udržateľný pre rok 2000, až do roku 2030, toto bolo samozrejme zverejnené, je nevyhnutné a je to povinnosťou tohto parlamentu a aj vzhľadom na tie zdroje, ktoré má k dispozícii podporovať tieto ciele tak na úrovni únie, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov. E, udržateľnosť e, to je to sa nevyhnutne viaže aj k vzdelávaniu, k e, službám a takisto k zdraviu dievčat a žien. Je nevyhnutné, aby ženy si mohli vyberať povolanie, ktoré ich bude uspokojovať a naplňať a ktoré ich dá na rovnakú úroveň, ako sú muži. Vďaka European Institute of Gender Equality máme k dispozícii aj e, údaje, ktoré môžeme vnímať aj v takej rozdelenej forme, dizagregovanej, a tam vychádzajú stade niektoré e, podnety. Tam je napríklad aj z môjho pohľadu návrh, aby e, všetky krajiny, vrátane krajiny juhu, vytvorili nejaké plány alebo teda analýzy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a na základe týchto analýz sme dokázali efektívne konať. Medzi cieľmi, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja, sa nachádza aj právo na rozvoj. To je aj vo vzťahu k, krajín, k krajinám, ktoré sú rozvojové, respektíve ktoré sa ešte touto cestou uberajú. Ďakujem. Ďakujem a teraz je čas na postup Catch the Eye. Máme tu dvoch rečníkov. Uh, no. Uh, Deputy Ricardo Sarao Santos. Ricardo Carao Santos. a pán predseda. Protokol medzi 2010 a 2015 nám pomohol rozvíjať nové politiky v oblasti rozvojovej pomoci, ale je tu celá séria nástrojov, ktoré musíme posilniť. A sú tu aj iné politiky, ktoré treba prispôsobiť alebo nahradiť novými. Medzi rokmi 2015 až 2020 potrebujeme ambiciózny, súdržný prístup Potrebujeme dobre nastaviť ekonomické sociálne ciele, posilniť našu úlohu vo svete pri obrane rodovej rovnosti. To musí byť e, základný a súčasť e, našich e, stratégií a Takisto fair trade je dobrá cesta, ako podporovať výmenu a zabezpečiť lepší obchod a férovejšiu spoluprácu medzi krajinami. Ďakujem. Dorazeta Ferotis Marias. Ďakujem, pán predseda. Únia musí bojovať proti diskriminácii medzi e, rodmi, najmä na, pracovný, na pracoviskách e, a v jednotlivých krajinách. V čase globálnej finančnej krízy sme svedkami toho, e, že to má veľký dopad na postavenie žien tu, ale aj vo svete. Ženy majú sťažené postavenie, najmä pokiaľ ide o najímanie nových pracovných síl a o integráciu do pracovného trhu. A máme memorandum od čias eh, kríz a, a eh, tak, tu vidíme tiež dopad, e, boli negatívne ovplyvnené úspornými opatreniami, e, ktoré boli súčasťou memoranda. My potrebujeme transparentnosť aj v dôchodkovom systéme, pokiaľ ide o e, dôchodkové zaobchádzanie so ženami a mužmi. Potrebujeme lepšiu ochranu žien matiek. Ďakujem. A teraz nastal čas, eh, aby sme dali slovo nášmu hostovi z komisie. A pán komisár Kristos Stylianides, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi v prvom rade znovu zablahoželať eh, drahej kolegyni Linde McAven k jej odhodlaniu a zanieteniu pracovať na tejto veľmi náročnej téme a dovolte mi úprimne poďakovať aj za túto plodnú diskusiu v týchto veľmi zložitých okolnostiach. A tu sa ukazuje, aké blízke sú naše pozície a ambície, pokiaľ ide o zlepšenie života žien a dievčat v našich partnerských krajinách. A ja dúfam, že vaše hlavné obavy sme rozptýlili v novom eh, rodovom rámci pre akciu a že môžeme pokračovať v našom dialógu o implementácii. A tiež sa chcem poďakovať eh, za vaše celkové zanietenie pre témy rodovej rovnosti. A to práve v tomto roku, keď si pripomíname 20. výročie pekinskej platformy pre akciu a 50. výročie rezolúcie OSN o e, miery a bezpečnosti. A my sme prijali Eh, agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a nikto, na nikoho nechceme zabudnúť. Eh, určite eh, musíme myslieť osobitne na ženy a dievčatá. Agenda 2030 je univerzálny rámec s ambicioznými cieľmi, a takisto hovorí o úlohe rodovej rovnosti a posilnení postavenia e, žien a dievčat ako hnacieho motora udržateľného rozvoja. Európska únia pred dvomi týždňami povedala aj v New Yorku, že chceme žiť vo svete, kde e, práva žien a dievčat sú zaručené a rešpektované všetkými a kde všetci môžu naplniť svoj potenciál a prispieť k spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých. Komisia a Európska služba vonkajš- pre vonkajšiu činnosť e, sú odhodlaný urobiť tento záväzok a prísľub realitou tým, že sa bude efektívne implementovať nový rodový rámec v rámci všetkých, alebo prostredníctvom všetkých inštitúcií v členských štátoch, partnerských krajinách, prostredníctvom medzinárodných organizácií, podnikateľov a všetkých e, zainteresovaných strán. A samozrejme, ako komisia, my sa spoliehame aj na parlament ako na nášho kľúčového partnera. Ďakujem za pozornosť. Evcharisto. Eh, Ďakujem pekne, pán komisár. Uzatváram týmto diskusiu.